Our... Teraz pokračujeme v rozprave po jednominútovej pauze. Vítam pána komisáža. Dovolte mi, aby som privítal pána komisára. My si teraz pozrieme, či sú všetci prítomní. A pán správodajca je tu, takže budeme pokračovať v dnešnom programe a budeme hovoriť o správe pani Dačiana Oktávia Serbe o biocidoch a to prehlásením komisie týkajúce sa novej revízie e, biocidových produktov. Takže poprosím pani spravodajkyňu, aby sa vyjadrila pani Dačena Octavia Serbu. Máte slovo. prešedinte, domnule komisár, stimáci kolegi. Ďakujem pekne. A Chcela by som e, zdôrazniť, že dohoda, ktorú sme dostali z komisiou a z radou je úspešná, pretože ide o E, predrženie e, platnosti lehoty až do roku 2014, pokiaľ ide o používanie biocitných produktov. Je to vec, ktorá sa odrazila aj v hlasovaní výboru pre životné prostredie a chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí e, sa zúčastnili hlasovania. Toto prechodné obdobie je veľmi dôležité na záruku toho, aby biocidné produkty boli uvádzané na trh legálnym spôsobom. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa táto smernica realizovala v prvom čítaní, aby to obdobie na systematické posudzovanie biocidných produktov a stiahovanie produktov z trhu eh, mohlo začať od roku 2010. Ehm, takáto Takto budú môcť e, členské štáty do roku 2014 posudzovať tieto lietky, e, tieto látky, e, keď začne platiť revidovaná smernica. Takisto uh, rămase prin procedura de comitologie a pokiaľ ide o tie veci, ktoré ešte neboli posúdené, musia prejsť cez komitológiu a e, ide o opatrenie, ktoré je nevyhnutné v prípade, že táto smernica nebude revidovaná do roku 2014 prvky spojené s ochranou údajov a s javom free riding, na základe ktorého eh, firmy využívajú údaje iných eh, firiem zaregistrovaných eh, v danom štáte alebo aj v iných členských štátoch sa týkajú aj biocidných produktov. V vo výbore pre životné prostredie e, sa hovorilo o tomto dokumente. Zajtra by sa o ňom malo hlasovať na plenárnom zasadnutí. Budeme sa snažiť, aby bola dosiahnutá dohoda v prvom čítaní. Ďakujeme. zavieže, pán Ďakujem pekne. A teraz pán e, komisár Stavros Dimas zmenie komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som poďakovať pani Šarbu e, za e, vykonanú prácu, za jej snahu dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. E, pokiaľ ide o prepracované znenie smernice o biocidných výrobkoch. Komisia môže akceptovať kompromisy, ktoré boli dosiahnuté a pokiaľ ide o to prechodné obdobie, ktoré by bolo 4 roky namiesto 3, to je takisto v poriadku s tým, že maximálne 2 roky budú možné na ďalšie predlženie. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Bardzo vám správne tá... E, Ďakujem pekne. Tým pádom vidím, že táto diskusia ide veľmi rýchlo, postupuje veľmi rýchlo a teraz poprosím pani poslankyňu Klas za ľudovcov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár Dimas, kolegyne, vážení Môžeme byť hrdí na to, že v Európskej únii máme tak vysokú úroveň dodržiavania pravidiel ochrany zdravia a hygieny. Biocídy chránia pred nebezpečnými chorobami a pred ich e, prenosom. Biocidy sú potrebné. Sú to dezinfekčné prípravky, ktoré by mali byť e, nezávadné a práve preto je ich kontrola dôležitá. Bezpečnosť potrebuje čas a e, prieskum takisto potrebuje dlhšie, než sa plánuje. Riziko je veľmi dôležité v prípade týchto produktov, pretože ich registrácia nie je uzatvorená. Preto vítam, že parlament, rada aj komisia v prvom čítaní sa zhodli na rýchlom predlžení lehoty pre smernicu o biocidoch. Pán komisár, myslel som si, že to je do roku 2014, ale prečo prichádza tento návrh tak neskoro? Nebezpečenstvo, že látky sa dostanú mimo obehu z dôvodu vypršania lehoty, e, toto riziko je vysoké. Pán komisár, už dlho čakáme na návrh komisie vo veci revízie smernice o biocidoch. Dôležité oblasti musia byť e, nutne harmonizované a upravené. Napríklad definícia registračných kritérií, dĺžka trvania registrácie, ochrana údajov. Výrobci výrobcovia potrebujú jasné e, pravidla. Zodpovednosť a takisto aj nakladanie, manipulácia s výrobkami potrebuje isté pravidla. To isté e, platí aj v prípade testovania výrobkov, ktoré je takisto veľmi drahé a tieto e, prostriedky môžu byť prefinancované iba vtedy, ak výsledky nebudú e, prístupné pre ostatných aspoň po istú e, dobu. Naša úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia je veľmi dôležitá. Dúfame, že komisia predloží jasný, fundovaný dokument, ktorý všetky tieto podmienky bude splňať. Aj to možno čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Pán poslanec Prodi. Alde. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, ďakujem vám za to, že ste sem dnes večer medzi nás prišli a že ste pripravení hovoriť o tejto správe. Pokiaľ ide o návrh na zmenu smernice o umiestňovaní biocidných produktov na trh, parlament súhlasí s tým, že by sme mali do istej miery predlžiť e, lehotu na posudzovanie e, týchto biocidných produktov vzhľadom na potrebu analýzy a existujúce trhy. Jasné je však aj to, že nám ide o um, uh, dôkladnejšiu revíziu uh, smernice 98 lomeno 8 o biocidných produktoch a preto by som sa chcel s vami podeliť o niektoré myšlienky. Poprvé, bolo by dobré, keby sme zo smernice prešli na nariadenie, ktoré by umožnilo, aby tieto ustanovenia uh, nadobudli účinnosť súčasne vo všetkých členských štátoch a takýmto spôsobom by regulovali daný sektor spravodlivým a rovnakým spôsobom pre všetkých. Vstupuje sem aj otázka ochrany údajov. V súlade s uzmerneniami EÚ aj v prípade biocidných produktov e, by sme sa mali e, vyhýbať ich používaniu ústavovcov alebo pri najmenšom e, zredukovať ich používanie. Okrem toho eh, je potrebné eh, vykonávať skúšky tých istých aktívnych látok a vymieňať si tieto údaje. To by umožnilo, umožnilo obmedziť objem potrebných skúšok a zlepšiť systém hodnotenia produktov a znižiť náklady, čo by malo pozitívne účinky pre stredné a malé podniky v Európe a takisto pre národné orgány, ktorých úlohou je posudzovať príslušné žiadosti. Takisto e, tu e, treba e, hovoriť o vzájomnom uznávaní pri uvádzaní na trh v jednotlivých štátoch, pokiaľ ide o biocidné produkty a mali by sme sa snažiť zosúľadiť aj cenotvorbu v jednotlivých členských štátoch a zabezpečiť, aby e, sa e, čas potrebný na posúdenie týchto žiadostí vo všetkých členských štátoch zosúľadiť. Takisto treba e, posúdiť receptúry či formulácie všetkých E, produktov a to jednotným spôsobom, aby sa zamedzilo diskriminácii medzi jednotlivými výrobcami. E, týka sa to aj e, produktov, ktoré boli vyrobené mimo spoločenstva obsahujúcich biocidné zložky. Ďakujem teraz za a INDD, pani Krup. Ďakujem, pán predseda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 Ustanov, um, pardon, nariadenie o biocidoch v členských štátoch sa zdá byť eh, dôležité aj preto, že ten, eh, tá úroveň v jednotlivých členských štátoch je veľmi rôzna a je dôležité mať eh, samostatné a jednotné ustanovenia pre všetkým v oblasti voľného trhu. Posilnenie právnej sily i predpisu sú dôležité, pretože keby sa skomplikovali procedúry zviazané s týmito preparátmi, to by mohlo byť, že by sa znížil stupeň kontroly u problematických látok a jednotlivé, hoci teda jednotlivé členské štáty majú e, kontrolné mechanizmy, by e, však tie hodnotiace procedúry by však mohli znamenať vyššie náklady a mohli by navýšiť úroveň nebezpečenstva predovšetkým pri, uh, eh, la, pre biocidné látky s dlhou dobou účinnosti a obmedzenie výberu týchto látok eh, by bol jedinou cestou vysoké náklady a komplikácia procedúr by eliminovala mnohé látky z trhu a monopolizovala by trh. Preto je dôležité, že 14 rokov, navrhovaných 14 rokov prechodných lehôd s možnosťou predlženia je dôležité. E, je potrebné si uvedomiť, že pred rokom 2014 nie je možné pretransformovať e, správo spoločenstva do e, legislatívy členských štátov. Ďakujem pani Zuzana Rojtová v rámci aj hovorí pán predseda. Pane predsedo, Eh, ja... Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela pána komisára spýtať. Ja mám trošku... Vydáme, že Európa... Nie je ľúto. Je mi ľúto, že Európska únia nezvládne do roku 2010 a eh, z, uh, urobiť prieskum a monitora, monitoring tých okolo 4000 pesticídnych a biocidných látok. Mňa prekvapuje, že na to potrebujeme ďalšie 3 roky a kňa ešte pridáva rok ďalej. Znamená to vlastne oddelenie harmonizácie a zníženie miery ochrany na trhu s biocidnými látkami. Zdá sa, že nám nič iné nezostane, ako odhlasovať toto predlženie, pretože väčšina prípravkov by musela z trhu zmiznúť. Dovolím však jednu úvahu. Bolo by možno dobre, keby sa e, niektoré prípravky dovážané z nekontrolovaného azijského trhu museli náš trh opustiť. To by bolo celkom dobré. Zdá sa, že komisia by sa mohla pokúsiť spolupracovať a využívať kapacity z členských štátov, tak aby dostala pôvodnému kratšiemu termínu. Môže mi pán komisár odpovedať na moju otázku? Ďakujem. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne. Pán Sikierský. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela vedovať eventuálne e, špeciálne otázky interpretácie spoločenského práva v tomto e, špeciálnom prípade e, predlženie prechodných ustanovení do roku 2014 na činné látky, ktoré sa týkajú biocídnych eh, prostriedkov. Toto je dôležité, tak aby sa eh, pretransponovali predpisy Európskej únie. Eh, už keby sa to nedodržalo, potom by to znamenalo, že používanie množstva prípravkov by bolo nelegálne a doba prechodných ustanovení je e, dôležitá a predlženie tejto doby e, prechodných ustanovení je dôležité pre jednotlivé členské štáty, pokiaľ chceme udržať jednotlivé prostriedky ktoré sú na ničenie určitých živočíšnych škodcov. Tieto majú činnú látku chemickú, ktorej dopady sa ešte musia ďalej preverovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. Je čas na e, zosumarizovanie diskusie. Pán Dima Stavros má slova. Pán komisár, nech sa páči. E, teda Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať e, váženým poslancom, ktorí prispeli svojimi konštruktívnymi pripomienkami a chcel by som povedať, že skutočne hodnotenie aktívnych látok trvá dlhšie, než to predpokladá pomerne optimistická pôvodná prognóza. E, legislatíva hovorí e, o eh, programoch hodnotenia už od roku 2000 a my sme predpokladali, že to hodnotenie by malo trvať asi 4 roky, to znamená do roku 2004. A dúfali sme, že do roku 2004 by sa značná časť už aj ukončila zo strany príslušných orgánov. Samozrejme, veľa sa toho urobilo, ale e, do 14. maja 2010 sa nám nepodarí vyhodnotiť všetky aktívne látky. Napríklad v prípade dezinfekčných prípravkov, ktoré obsahujú aktívne zložky, tieto budú musieť byť v roku 2010 stiahnuté z trhu a preto sme e, požiadali, či hovorili o možnosti predlženia tak, aby bolo možné pokračovať v procese hodnotenia. Samozrejme, aj dezinfekčné prípravky používané v nemocniciach by mohli v Európe predstavovať závažné riziko pre verejné zdravie. A platí to aj pre ďalš, ďalšie e, prípravky, ktoré by mohli potom spôsobať problémy pre európsky obchod. Pani Klas hovorila o potrebe Eh, hodnotenia a ochr eh, ochrany pri hodnotení aktívnych látok a tie firmy, ktoré nevykonali žiadny vývoj svojich eh, produktov, by sa mohli stať týmito free riders a mohli by využívať informácie od iných, namiesto toho, aby robili vlastný vývoj. A aj pán Prody eh, vystúpil s pripomienkami, ktoré komisia eh, vníma veľmi vážne. Hovorili sme už o niektorých eh, týchto veciach v rokovaniach s inými inštitúciami a keď bude smernica plne revidovaná a technicky pozmenená, tak uh, E, dúfam, že potom budeme môcť e, urobiť zásadný záver. Tento návrh už teraz začlenuje mnohé z návrhov, ktoré predložil parlament. Snažíme sa tento proces hodnotenia aktívnych látok v biocidných produktoch vylepšiť. a chceme zabezpečiť, aby nariadenie REACH bolo takisto zaintegrované do hodnotenia týchto produktov. Záverom môžem pán predseda skonštatovať, že komisia je spokojná s priebehom rokovaní a je pripravená akceptovať e, kompromisné pozmeňujúce návrhy. Sľubujeme, že e, zapracujeme do e, prepracovanej smernice tie zásadné veci, o ktoré ide parlamentu a komisii. Per due minuti per replicare, prego. Ďakujem. Teraz mám pani Sarbo Slovo na dve minúty. Uh, Vážený pán predseda, chcela by som sa ešte raz poďakovať všetkým kolegom, ktorí uh, sa <clears throat> vyjadrili. Uh, tieňový spravodajca pracoval veľmi účinne. Je pravda, že tá e, smernica e, má byť e, revidovaná, ale kolegovia hovorili hlavne o revízii, zatiaľ čo ja si myslím, že táto revízia je teda veľmi potrebná. Dnes večer sa povedalo napríklad to, že predlženie lehoty z 3 na 4 roky nie je žiaduce. Ja si však myslím, že je dôležitejšie, aby sme zaručili, že všetky produkty, ktoré sa uvádzajú na trh, boli uvádzané legálnym spôsobom. Ešte raz by som sa chcela poďakovať a skutočne s veľkým očakávaním sa e, čakám na e, revíziu tejto smernice o biocidných prípravkoch. E Ďakujem pekne a tým pádom e, uzatvárame rozpravu e, k tejto téme, pričom hlasovať sa bude zajtra. Thank